P a tiež od socialistov požiadavku, ktorá súvisí s zmenami v zložení výborov a medziparlamentných delegácií. Bude to zahrnuté do zápisnice eh, tejto schôdze. Ak nebudú predložené žiadne námietky, až eh, do doby schválenia zápisnice tieto eh, nominácie